ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Ďalší mm, bod programu je ústna otázka komisii o databáze mm, týkajúcej sa rasového a e, národnostného pôvodu v EU. A najprv dáme slovo autorom. E, najprv pani Flašiková Beňová na dve minúty. Predajúca, dobrý večer, pani komisárka. A podľa nedávnych mediálnych informácií francúzska polícia využíva databázu MINS zameriavajúcu sa na Rómov a kočovníkov

a moja posledná otázka je čo urobí komisia s cieľom zabezpečiť aby členské štáty vo svojich administratívnych a trestno právnych postupoch nesiahali po etnickom profilovaní. ďakujem veľmi pekne pani komisárka. Ďakujem, slovo má pán Flotter na dve minúty a pol. Madame Redding, bonsoir. Vous avez, vous vous êtes réjou... Dobrý večer, pani komisárka. Today... Puisqu'elle a délivré... Euh- Dobrý večer, pani komisárka. Dnes máte určite radosť, pretože Francúzsko zareagovalo na e, výzvu e, komisie, pretože na poslednú chvíľu Francúzsko zareagovalo na možnosť e, začatia konania pre porušenie zmluvy vo veci voľnosti pohybu, takže bolo možné odložiť e, tento postup e, a toto konanie pre porušenie zmluvy. Vďaka tomu. Európsky parlament je rád, že môže demokraticky kontrolovať tento krok a tiež berie do úvahy stiažnosť, ktorú podali francúzske úrady. No, musíme sa obrátiť aj na Francúzsko. Musíme sa pozrieť a overiť nediskriminačnú povahu dokumentu, ktorý bol použitý. Opäť v tlači sa hovorí o tomto obežníku, ktorý je diskriminačný. To znamená, že tlač má informácie, ktoré získala z tejto databázy, kde sa zbierajú osobné informácie na základe etnika a menšiny. I mňa by zaujímalo, či táto nová aféra sa bude zaberať otázkou spravodlivého prístupu zo strany francúzskych úradov. Pani komisárka, nemyslíte si, že by ste nám dnes mali povedať váš pohľad na túto vec? pretože vás žiadame, aby ste konali na základe dokumentov, ktoré vám boli predložené. Či je rozumné postupovať tak, že začnete konanie pre porušenie zmluvy zo strany Francúzska? A možno by bolo dobre tiež pozrieť sa na porušenie zmluvy, ktoré predstavuje vytváranie databázy vo Francúzsku, ktorá obsahuje informácie o etnickom či rasovom pôvode. Mňa by zaujímalo, čo bude robiť komisia. Je dôležité, aby preukázala svoju vôľu a zaangažovanosť voči francúzským orgánom. Ako viete, sú tu zlé zlozvyky zo strany verejnej správy, čo sa týka získavania informácií o Rómoch. Je tu sú tu minimálne 4 ilegálne databázy, ktoré zbierajú osobné informácie a týka sa to Romov, ktoré sa objavujú v týchto databázach. Ďakujem, prosím vás, aby ste dodržiavali eh, čas vašich vystúpení, pretože eh, ináč budeme meškať. Teraz má slovo eh, pani Intveld na 3 minúty. Ďakujem. Pani komisárka, poznáme vás ako veľmi odhodlanú osobu a odvážnu osobu a e, nedáte sa e, ľahko e, zastrašiť, keď niekto vám neprikyvuje a keď niečo chcete, tak idete za svojim cieľom. A bol by som rada, keby ste aj v tomto osobitnom prípade boli tak odhodlaná. Práve tento týždeň ste zverejnili oznámenie komisie o skutočnom uplatňovaní charty základných práv a komisia uvádza, že e, využije svoje pravomoci naplno, aby zabezpečila, že členské štáty budú uplatňovať e, právo EÚ a rešpektovať základné práva a že nebudete váhať e, začatí konaní pre porušenie zmluvy. V prípade Francúzska sa pýtam, že prečo Európska komisia sa spolieha výlučne na vyhlásenia vlády, keď ako Helen Flotte práve povedala, bolo tu súbor vyhlásení, ktorý sa na druhej strane ukázali byť nespoľahlivé. Takže prečo komisia, ako sme to žiadali predtým, nezačne svoje vlastné vyšetrovanie? Viete, že Európsky parlament e, väčšinou vás podporuje. Vieme, že je tu e, veľká opozícia z členských štátov, ale my sme, stojíme za vami, pani Redingová. K tej situácii vo Francúzsku, ale aj v Taliansku, ktorá, ako sa zdá, je ešte vážnejšia, a situácia v mojej krajine, ja by som chcela vedieť, či poprvé môže existencia týchto databáz byť potvrdená? Máme dôkaz, že existujú alebo neexistujú? Máme zoznam. V prípade Holandska viem, že je zoznam, pretože obce, ktoré vytvárajú túto databázu, sú na to hrdé, pretože sa do nevajú, že odvedli dobrú prácu, možno to robili s dobrým úmyslom. Ale ak táto databáza existuje, tak to, považovali by ste to za zákonné alebo nie. Pretože ak to je zákonné, tak to nepotrebujeme rozpravu a ak to nie je zákonné, tak potrebujeme začať konanie pre porušenie zmluvy. Je to jednoduché. Európska komisia e, neváha v iných oblastiach. Vy e, sama ste e, zaujali vedúcu pozíciu, keď ste chceli upraviť roamingové poplatky. Ak existujú kartely, tak Európska komisia vôbec neváha. A v tomto prípade myslím, že Európska komisia by mala konať. Toto je čas, pani Redingová, aby EÚ dokázala, že je spoločenstvom hodnot a že zasiahne, ak sa zásadné práva porušujú občania nás sledujú a ako Helen Flotter a ja chcem vás požiadať, aby ste prišli do výboru pre občianske slobody a vysvetlili nám, aká je situácia a čo Európska komisia chce podniknúť. Ja mm, dúfam, že ako poslanci, ale aj ako európske občania budem mať plný prístup ku korespondencii, ktorú ste mali s Francúzskom a aj s inými štátmi.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 je tu veľké nebezpečenstvo zneužitia a V tejto oblasti bude veľmi ťažké eh, bojovať. Romovia nesmú byť kriminalizovaní, to je eh, dôležité. Eh, etnicky motivované databázy sú proti zákone. Romovia sa nemôžu dostať do takejto situácie. My očakávame, pani Redingová, že komisia bude robí všetko preto, aby takéto databázy neexistovali a aby boli zrušené v jednotlivých krajinách. Budem úprimná, pýtam sa stále viac a viac, e, čo okrem reči, reči a reči sa naozaj deje v tomto parlamente a v rámci EÚ. A čo naozaj robíme preto, aby sme zlepšili situáciu Rómov v Európe? Čo robíme okrem toho, aby sme stále rozprávali, rozprávali a rozprávali? A keď sa pozrieme na databázy, tak vidíme, že Romovia sa stali e, obetnými baránkami v mnohých členských štátoch Európskej únie. Odsúvajú ich do Kosova, Francúzsko už porušuje celé mesiace zmluvy Európskej únie, e, takisto sa porušuje antidiskriminačné e, právo a od roku 2011 e, budeme hovoriť aj s Francúzskom e, o tom, ako vyriešiť túto situáciu. Treba to zase vo Francúzsku. A tí Romovia, e, ktorí boli neprávom odsunutí, by mali mať zjednodušenú cestu naspäť do Francúzska. V tejto súvislosti sa vás chcem opýtať Aké informácie máte? Aké iniciatívy e, budete podnikať, ak naozaj e, takéto databázy existujú? Pretože v tomto prípade naozaj e, došlo k porušeniu zmluvy. A čo budete teda pani Redingova robiť? Grazie, la parola al commissario. Ďakujem veľmi pekne, komisárka Reding dámy a páni. Myslím si, že je proti ľudským právam, že tu sedíme tak neskoro v noci a hovoríme o takejto dôležitej téme. Pretože o tejto téme by sme mali hovoriť priebehu dňa a nie uprostred noci, keď e, normálni ľudia už majú spať alebo aspoň doma oddychovať. Prebehli mnohé rozpravy boli mnohé škandály a uskutočnili sa mnohé aktivity v priebehu posledných týždňov. A domnievam sa, že tento parlament by sa mal pozrieť na to, čo sa stalo vo Francúzsku a aké reakcie boli v Európskej komisii. Ako na nejakú historickú udalosť. Nikdy až doteraz v dejinách našej Európskej únie sme nemali súdny prípad, ktorý by sa začal z dôvodu porušovania práv. Mali sme už súdne prípady, ktoré sa týkali obchodov, ekonomiky, financovania, ale poprvý raz by to bolo konanie týkajúce sa práv na základe Lisabonskej zmluvy a charty základných práv, ktoré sú súčasťou Lisabonskej zmluvy. Komisia povedala, že už stačí. Komisia, 27 komisárov, 29. septembra rozhodlo začať konanie za porušenie zmluvy proti Francúzsku na základe neimplementácie tých práv ľudských bytostí, práv jednotlivých občanov. Nemusím vám hovoriť, aké tlaky sa objavili od tej chvíle. Komisia povedala jednomyselne, začneme súdne konanie a dáme Francúzsku ultimátum. Ak Francúzsko nebude reagovať pozitívne a priateľne až do 15. oktobra, tak toto súdne konanie sa začne. To je normálny spôsob, akým postupujeme v prípade všetkých členských štátov. Čo sa stalo? Nuž Francúzsko dalo odpoveď. A to je prvý raz a veľmi výnimočné spôsobe, akým sa riešia otázky. Ja osobne sa domnievam, že to bol zorod Európy občanov. Historici sa na to pozrú jedného dňa Nachádzame sa uprostred konania, nachádzame sa uprostred boja, takže sa môžeme na to dívať z iného pohľadu. Ale objektívne, čo urobilo Francúzsko? Francúzsko urobilo presne to, o čo ho komisia požiadala. Na základe smernice 2004 existujú hmotné alebo procesné práva, ktoré existujú z dôvodu ochrany občanov pred nepriateľným konaním orgánov, keď sú títo občania uväznení. Tieto procesné práva sa neuplatňujú vo francúzskom zákonodárstve. Preto sme v Francúzsku, že do 15. oktobra potrebujeme mať tie prvky meniace francúzsku legislatívu a procesné práva. A potrebujeme aj vidieť e, dôveryhodný harmonogram. A musím povedať, že sme dostali to, čo sme žiadali jednu hodinu, síce pred vypršaním termínu, ale dostali sme to od soboty rána od 8.00 e, Moji odborníci skúmajú dokumenty, ktoré sme dostali z Francúzska a ja som dospela dnes k záveru, že všetky prvky na základe práva, o ktoré komisia požiadala od Francúzska, boli dodané, ale ešte neboli transponované do francúzského práva, pretože najprv sa musia dostať do Senátu a až potom sa budú transponovať do francúzskej legislatívy. Takže my sme sa rozhodli, že sme spokojní s tým, čo nám dali francúzske orgány, ale nemôžeme uzavrieť tento prípad, pretože tie sľuby, tie prvky, tieto návrhy zatiaľ ešte neboli implementované. Takže hovoríme, že momentálne zmrazujeme tento prípad, ale nechávame ho otvorený. Nechávame ho otvorený až do vtedy, kým francúzska vláda de facto e, v každodennom konaní nezačne uplatňovať e, túto legislatívu. A myslím si, že to je akési víťazstvo. Len si pomyslíte na všetko, čo sa udialo a teraz Francúzi hovoria, nemáme nejaký problém. Nikdy nejaký problém ani neexistoval. Ale bol to problém. A budeme mať zákon po Francúzsku, ktorý by mal zmeniť súčasnú situáciu. Uvidíme. Potom je tu druhá otázka. Je to otázka, ako jednotlivci ako sa k ním správali. A dostali títo jednotlivci e, procesné záruky ako jednotlivci, ako európske občania, alebo boli diskriminovaní. Prečo som nezačala konanie za porušenie zmluvy, ako sme začali na základe zákonov? Nuž, keď chceme konať, môžeme konať len na základe e, právnych dôkazov nie preto, že máme taký pocit, alebo že nás niečo nutí, pretože niečo nie je správne. Nemusíme mať eh, právny dôkaz. A preto sme požiadali francúzsku vládu, aby nám poskytla spisy príslušných jednotlivcov. My sme dostali spisy, sú to veľké spisy a moji odborníci analýzujú tieto spisy odpovedali mi, že rozhodne budú mať ďalšie otázky pre francúzsku vládu a myslia si, že túto analýzu e, skončia o 4 týždne, keď budú diskutovať s vládou. Takže tu máme teda tieto dva body. Myslím si, že sú to dva dôležité body, pretože aj poslancom by som chcela povedať, že implementácia smernice 2004 o voľnom o slobodnom pohybe nie je geniálna, ale predsa sme videli, že komisia sa silno zasadila za implementáciu tejto smernice. Nejaká krajina nie je dokonalá síce nie až v takom rozsahu ako Francúzsko, ale predsa nejaká krajina nedokonala. A mnohé krajiny teraz hovoria, dobre, dobre, my teraz budeme túto smernicu implementovať. Takže niečo sa udialo. Myslím si, že celá Európa pochopila, že už nežartujeme. A pokiaľ ide o práva občanov, práva jednotlivcov a hodnoty našich spoločností, berieme ich vážne. Takže to stačilo k tejto francúzskej otázke, pretože rozhodnutie komisia už urobila. Táto vec nie je skončená, je ešte otvorená. A teraz je tu otázka, ktorá sa týka databázy. E, Tuto databázu má francúzska žandarmarie a je možné, že databáza obsahuje etnické prvky. Komisia úzko sleduje vývoj tejto záležitosti. Dostali sme uistenie od francúzských orgánov opäť, že všetko je v poriadku. Ale tu sme už v inom systéme, pretože tu je francúzsky zákon o ochrane osobných údajov, a o zaobchádzaní s osobnými údajmi. A tento zákon sa riadi a je kontrolovaný podľa našich pravidiel organizácia, ktorá sa volá CNIL, je to francúzska organizácia a CNIL, teda Národná komisia pre ochranu údajov, e, urobila kontrolu a pripravila správu minulý týždeň a vy ste videli výsledky práce tejto komisie CNIL. To, čo sa uvádzalo v tlači, nebolo úplné, pretože komisia CNIL povedala, že tam možno nie sú etnické prvky, ale rozhodne sú tam databázy, ktoré neboli schválené orgánmi. Pokiaľ ide o dodržiavanie a súlad s legislatívou EÚ, poskytnuté informácie by mali byť v súlade so smernicou o ochrane osobných údajov, ale to sa týka iba účelov pristahovateľstva. A tam sú určité záruky a zábezpeky a sú to v podstate citlivé údaje, ktorých sa to týka. Citlivé údaje možno spracúvať iba vo vynimočných prípadoch. V prípadoch verejného záujmu a sú predmetom hodných zábezpek. Tieto hodné zábezpeky musí poskytovať príslušná krajina. Ak spracovanie údajov sa nedostane pod smernicu od ochrane osobných údajov, tak potom rámcové rozhodnutie z roku 2008 o citlivých údajoch spracovaných v rámci policajného a e, súdneho konania by mohla platiť pre tieto prípady. E, aj to by mohol byť ešte problém, pretože táto rámcová smernica platí až od 27. novembra tohto roku. To znamená, že na základe tejto smernice právomoci komisie sú dosť obmedzené. Teraz budem odpovedať na veľmi konkrétne otázky, ktoré boli vznesené. Ešte navyše k tomu francúzskému prípadu. Sú ďalšie členské štáty, kde by sme mohli overiť e, takúto existenciu databázy týkajúcej sa rasového etnického pôvodu v EÚ? podľa smernice ochrany osobných údajov spracovanie takýchto citlivých údajov sa schvaľuje vo výnimočných prípadoch a Národný orgán pre ochranu osobných údajov musí byť informovaný o takejto databáze. Vo Francúzsku je to ten tzv. CNIL. A tá výnimka, ktorou je verejný záujem, musí byť e, takisto odoslaná komisii. Keď je komisia informovaná o takejto výnimke, tak Národný úrad pre ochranu údajov musí zistiť, či je to v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. A tu máme výsledok predbežnej analýzy, ktorú urobila komisia CNIL a tá hovorí, že takéto schválenie nebolo vôbec ani vyžiadané. Takže robme si svoju súdnu prácu vo Francúzsku. Niekto robia súdne orgány, ktoré sú oprávnené, nielen oprávnené, ale ktoré sú aj zodpovedné a príslušné pre takúto prácu. A čo Holandsko? Bolo tam niekoľko databáz, kde sa predpokladalo spracovanie citlivých údajov a Holandsko informovalo o tom komisiu v roku 2005 a 2006. A najkontroverznejšia databáza sa týkala zločineckej činnosti a mladistvých v Karibiku alebo s karibickým pôvodom. Táto databáza od toho času už bola vymazaná. Nedávno jedna obec v Holandsku plánovala vytvoriť etnický spis, ale zrušila svoj projekt v reakcii na odporúčanie orgánov na ochranu osobných údajov v Holandsku. To ukazuje, že tento systém, v ktorom národné orgány pre ochranu údajov sú zodpovedné za takéto prípady. Ale tak mimochodom, chcela by som povedať parlamentu, že pracujem na reforme smernice pre ochranu osobných údajov s cieľom posilniť nezávislosť a možnosť intervencie národných orgánov pre ochranu údajov e, v európskom rámci. Takže na teraz toľko a musím skrátiť svoj príspevok, pretože po 12. E, hodine po polnoci už nebude nejaké tlmočenie. Čiže ďakujem veľmi pekne. Grazie, komisario. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz rečníci za politické skupiny. Neprerušila som vás, pani komisárka, ale nebudem rovnako tolerantná ako kolegom, pretože nemôžeme už pokračovať veľmi dlho po polnoci. Takže teraz Európska ľudová strana a pani Mafia. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia, pani Reding. Som veľmi rada, že ste oznámili, že kolegium komisárov eh, nebude chcieť stíhať Francúzsko, tak ako v roku 2008, ale mám otázku. Nedávno vo výbore Líbe som spomenula, že Francúzsko podalo v roku 2006-2007 všetky potrebné informácie ako aj tabulky, čo sa týka transpozície smernice z roku 2009, ale nereagovali ste na moju otázku v tejto oblasti. Čo sa týka databázy MENS, myslím si, že je tu absencia Ehm, ehm, odôvodneného e, tvrdenia. Myslím si, Vy obhajujete ľudské práva, ale nejde tu len o menšiny, ale treba obhajovať všetky ľudské práva všetkých ľudí. Všetci si zasluhujeme ochranu a takýto spis nikdy neexistoval v komisii CNIL. Sa použili mnohé hrozné slova, ako napríklad cigáni a podobne, ale nič to nemalo dočinenia s národnou políciou. E, jediné, čo sa im dalo vyčítať, bolo to, že e, neoznámili existenciu týchto spisov Takže by som vás chcela eh, chcela by som vás eh, požiadať, aby som mohla teda dokončiť svoje vystúpenie, pretože som jediným rečníkom mene svojej skupiny. Eh, tieto spisy sa týkajú ľudí, ktoré nemajú, ktorí nemajú permanentné bydlisko. Nie je to na, pôvo, na založené na rasovom alebo etnickom pôvode, hoci to možno nie je uznané. Je to pravda a mali by ste si to preznať, pani Reding. Potrebujete e, odstrániť svoje podozrenia voči francúzskej vláde. E, je to nezdravé a zlovesné. Ďakujem. Teraz v mene SAD, pani Guillaume, na dve minúty, vážení kolegovia, pani komisárka, etnické profilovanie nie je nová prax v Európskej únii, ale zdá sa, že sa to nejako urýchlilo v posledných mesiacoch boj proti legálnej migrácii, proti terorizme. Nedávno sme počuli o existencii mm, databázy o, e, pre Rómov vo Francúzsku. Myslím si, že je potrebné, aby sme mali dodatočné informácie o existencii takýchto databáz a samozrejme e, treba zachovávať princíp nediskriminácie. Ja nezdielam vaše náčenie, pani komisárka, ohľadom odpovede z Francúzska. E, Francúzsko e, bude transponovať smernicu o voľnom pohybe ľudí, ale Treba mať jednu vec jasné. Buď sa Francúzsko zaviazalo a e, po, odovzdať e, poriadnu odpoveď, a, alebo e, ale k tomu možno komisia alebo komisia ju nedostala, alebo ju dostala a nedost, neposkytla nám všetky poriadne informácie. Ale rada by som tiež E, zaručila, že e, Francúzsko pôjde ešte ďalej e, ohľadom toho, čo máme v Európe, čo sa týka slobodu pohybu. Čo sa týka rešpektovania nediskriminácie, komisia by sa nemala snažiť o nejakú priateľskú dohodu s Francúzskom. Toto nestačí. Ďakujem pekne. Teraz v mene ALDE pani Grisbeck na dve minúty. Pani komisárka, vážená predsedníčka, hoci je už neskoro, ešte stále je toto veľmi živá, fascinujúca debata dnes do obedu. Napriek niektorým vašim pripomienkam sme videli na internete, že je databáza, ktorá má nezákonné spisy o Rómoch, e, veľa informácií, mena, priezviska, e, štátne poznávacie značky aut, mena manželov, partnerov a tak ďalej. Naozaj veľmi rôzne informácie. My nechceme povedať, že táto databáza neexistuje a že nie je Eh, neznamená, eh, že obsahuje veľmi veľké predsudky. Chcem sa spýtať, čo urobíte, ak predložíme dôkazy, že toto je pravda. Budete konať budete konať na základe e, porušenia princípu nediskriminácie. Nesmieme sa nechať uniesť pocitmi, ale treba zabezpečiť dodržiavanie zákonov vo Francúzsku a v ďalších členských štátoch, pretože o tomto je európska demokracia. Urobme to pokojne, bez emócií a opatrne. Videli sme ten obežník, ten bol našťastie stiahnutý, videli sme rôzne spisy a počuli sme e, s veľkým záujmom, sme si tam teda vypočuli vaše argumenty dnes večer. Vieme, že si myslíte, že zábezpeky, ktoré poskytujú, e, poskytuje francúzska vláda, sú dostatočné. E, čo sa týka umožnenia Francúzsku odchýliť sa od smernice z roku 2000, roku 2004, myslím si, že e, by sme mali aj my vedieť, aký je obsah tých dokumentov. Vyzerá to tak, že na to, aby sme ukončili túto nešťastnú epizódu, potrebujeme sa dostať k jadru veci, podporiť národné snahy, ako aj európske politiky, aby e, sa snažili o rešpektovanie našich európskych zákonov a princípu demokracie. Ďakujem. Teraz pán Romeva Irueda na 1,5 minúty. Za zelených pani, predsedň, pani komisárka e, keď ste povedali enough is enough, čiže dosť je dosť, mnoho ľudí v parlamente a mnoho ľudí aj na ulici sme tlieskali, pretože to vyvolalo veľké očakávania pre všetky tie osoby, e, ktorí ešte veríme v európsky projekt, nakoniec niekto v Európskej komisii zaujal pevný postoj voči silnému členskému štátu v téme základných ľudských práv, ktorý, e, ktorá vždy bola takou vlajkovou témou e, v teórii, ale nie v praxi. To nás trochu prekvapilo a E, teda neveľmi dobre sme rozumeli tomu, že keď sa začal tento proces týmto spisom, e, nebralo sa do úva- nebral sa do úvahy princíp e, nediskriminácie, len princíp porušenia voľného pohybu osôb. Ale naďalej ešte tlieskame vašej, vašej zaangažovanosti. Ale vaše slova nás privádzajú trošku do zmetku, pretože my sme čakali uh, od vás odvážnejšie konanie a predovšetkým v situácii, keď vieme, teda, že máte veľkú dôveru e, smerom k francúzskej vláde, ale aj vieme, že revízia smernice o voľnom pohybe sa e, hýbe alebo vyvíja istým znepokojujúcim spôsobom. Um, E, takým spôsobom, ktorý by umožnila kriminalizáciu istých napríklad kočovných e, skupín. Ale myslím si, že e, túto frustráciu by sme nemali ešte viac zväčšovať a preto vás prosíme a žiadame, aby ste nám dovolili uchovať si naše nádeje, ktoré vznikli, keď ste povedali dosť je dosť a aby ste sa odvážne postavili francúzskej vláde ako aj ostatným vládam, ak to bude potrebné. Ďakujem pekne. Teraz v mene zjednotenej ľavici pán Tavares na 1,5 minúty. Pani komisárka, táto diskusia je o základných e, ľudských právach a slobodách a o princípe nediskriminácie. Samozrejme, vždy je tu aj otázka zákonov, ktoré by mali e, riadiť e, naše konanie, naše životy v Európskej únii je tu ale otázka, či európske inštitúcie dokážu e, zachovať dodržiavanie týchto princípov, či dokážeme hovoriť jasne a či dokážeme pevne tieto naše princípy obhajovať. Myslím si, že je jasné, aká je situácia. Členský štát Francúzsko nekonalo v dobrej viere, znova a znova e, odmietlo e, potvrdiť existenciu týchto dokumentov, ktoré, potom, ktoré boli potom zverejnené na verejnej domene. E, bolo nám povedané, že žiadna databáza neexistovala a teraz máme túto databázu, ktorá je zameraná len na obyvateľov rómskeho pôvodu. V niektorých prípadoch sú to ľudia, ktorí nie sú e, z Európy, alebo aj iní sú z Európy. E, pochádzajú z Rumunska alebo z iných e, štátov. Myslím si, že komisia jasne sa vyjadrila. Neviem, že či to, čo ste povedali, je pravda. Ja neviem, že či e, médiá, ako napríklad Financial Times, mali pravdu, iní povedali, že tento prípad proti Francúzsku bol odložený, v iných médiách sa vyjadrili, že to bolo úplne zrušené. Pani komisárka, určite budete mať v parlamente veľmi verného spojenca, ak budete hovoriť jasne a pravdivo, ale ak nebudete hovoriť jasne, tak eh, každý bude trpieť, rovnako ako utrpie aj vaša reputácia. Ďakujem Pán Borgecio tu nie je a teraz teda prejdeme k pani Gens na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsednička, kríza oh, podrila náš pocit bezpečnosti v Európe a myslím si, že aj preto e, sme boli svetkami nedávnych udalostí, populizmu a tendencie e, nájsť obetných barankov v istých komunitách. Možno je to isté prepojenie medzi migrantmi a medzi kriminalitou. E, Francúzsko začalo vyhosťovať Rómov z krajiny. Toto bolo neodôvodnené. Mnohí ľudia to už povedali. Nie je správne zbierať údaje na základe rasového či etnického pôvodu. To nie je akceptovateľné vo Francúzsku ani v iných členských štátoch. A my dúfame, že komisia bude konať e, ako ochranca našich e, zmluv a Európskej charty preto, a že začne konanie voči spomenutej krajine. Musíme dodržiavať verejný poriadok, to samozrejme, ale etnické profilovanie nie je prípustné v rámci kompetencií polície, pretože to podrýva dôveru, ktorú máme voči našim európskym inštitúciám. Mnoho ľudí, mnoho Rómov žije v chudobe a samozrejme sú aj obeťami diskriminácie. My máme ambiciózne ciele boja proti chudobe, pre všetkým, keď sa pozrieme na plán Európa 2020, ale v praxi bojujeme mnohokrát proti ľuďom a nie proti chudobe a to nie je akceptovateľné. Ďakujem pekne a teraz pani Grés na jednu minútu. Dnes pani Reding nám e, značením hovoríte, že pozícia Francúzska ukazuje, že Európska únia veľmi dobre funguje, čo sa týka zákonov spoločenstva, ale Otázka je, aké sú konkrétne výsledky, čo sa týka európskych hodnôt. Ja mám tu e, posilnenú e, zmluvu a chartu základných práv a ja nezdielam vaše nadšenie. Aké dôkazy potrebuje ešte komisia, aby začala konať? aké dôkazy potrebuje na to, aby si uvedomila, že dochádza e, k diskriminácii a k nezákonnému vyhosťovaniu vo Francúzsku aj v iných krajinách. E, e, sú tu snahy o integráciu Rómov, a myslím, mám na mysli štruktúralné fondy, ale ten prístup, ktorý komisia zaujala, je ako pchanie hlavy do piesku. Ďakujem. A teraz Pán Veržia na 1,5 minúty. Ďakujem pani predsednička, komisárka Redingová. Ja som eh, dnes tiež sklamaná Veľký počet ľudí pozorne počúval vaše predkotovce vyhlásenia a podporil vás a my chápeme, že um, postup, e, ktorý sa týka e, voľného obehu, um, bol um, odložený, ale my teraz e, hovoríme o databázach a my žiadame dôkazy a chceme, aby francúzska vláda ich poskytla. A vždy, keď vás žiadame o tieto otázky, tak žiadame, aby ste sa pýtali Francúzska, ale ja musím povedať pri všetkom respekte, že neviem, či si z nás e, nerobíte špás. Bol som v Marseji minulý týždeň a stretla som sa so združeniami, ktoré pracujú s Romami a pracujem na tom už e, veľa rokov a musím povedať, že som e, bola zarazená zrozená z toho, čo mi povedali o situácii Romov v Marseji. Romovia sú zastrašení a nehovoria a oni sotva vychádzajú zo svojich táborov a deti nechodia do škôl a mm, títo združenia ich ťažko môžu nájsť, aby im mohli pomáhať. To mi oni povedali a toto je ozajstná situácia Romov dnes vo Francúzsku. Spis mens eh, nás, by nás nemal tak eh, dlho zamestnávať žandarmári povedala, že to zrušil, ale um, prečítajte si, čo hovorí Národný orgán pre ochranu osobných údajov. Oni hovoria, že mm, Národný pod sa konkrétne spomína v kontrolách, ktoré eh, Národný orgán pre ochranu údajov vykonal. Spomín, spýtajte sa ich, toto je konečná inštancia. Konečná inštancia. Teraz musíme dať slovo ďalším eh, rečníkom López Aguiar na minútu 30. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. 9. septembra tento parlament prijal uznesenie, ktorá spustila um, vhodnú a potrebnú debatu. Tento parlament urobil svoju prácu a všetci tí, ktorí si myslia, e, že z e, dôrazu vašich následných vyhlásení e, ste uspokojili požiadavky tohto parlamentu a z vysvetlení, ktoré nám ponúkate dnešnú noc, musíme z toho vyvodiť len sklamanie, pretože nie je konanie pre porušenie zmluvy proti Francúzsku a musím povedať, že tá debata nie o Francúzsku ani proti Francúzsku, ale je to debata o e, základných e, um, prvkoch e, Európskej únie a to voľnosti pohybu, pretože Európa nie je len voľnosť pohybu tovarov a kapitálu, ale hlavne občanov s plným právom a bez diskriminácie a samozrejme bez diskriminácie na etnickom základe. A keď treba niečo vyskúmať a vyšetriť, čo sa týka spisov súborov, tak to musí urobiť komisia, ale musím pripomenúť, že táto práca sa neskončila, pretože práca tiež zahrná, že tento parlament e, bude obozretný voči e, pokušeniu populizma, ktorý e, využíva takéto prípady, aby ich označoval a spôsoboval sociálnu exkluziu. A táto debata musí čeliť populizmu a musí pracovať v prospech e, inklúzie tých e, vyčlenovaných a hlavne rómskej populácie. A tento parlament by e, mal vykonať konferenciu o integráciu Rómov a tento parlament musí povedať, že táto práca sa neuzatvorila a sotva len začala. Ešte musíme veľa vykonať a e, to e, vrátanie toho konania preporučenej zmluvy voči Francúzsko. A e, keď nastane, tak táto debata mala zmysel, lebo bola vhodná a potrebná. Grazie, la parola all'onorevole Encio. Ďakujem, slovo má pani Enčo na minútu. Așa cum știm cu toții, Ďakujem, pani predsednička. Ako všetci vieme, rok 2010 má byť e, rokom e, boja proti chudobe a sociálneho vyčlenovania. Ale my sme tento boj prehrali a situácia základných práv v Európskej únii je stále kritickejšia a vôbec sa nezlepšuje. V dôsledku hospodárskej krízy v niektorých členských štátoch e, dochádza k diskriminácii, ktorú e, vlády podporujú. A etnická diskriminácia voči e, Romov je už dokázaná skutočnosť. Komisia musí dodržovanie základných ľudských práv v Európskej únii obhajovať. V opačnom prípade budeme postupovať riziko. Aj e, ďalšie prípady diskriminácií v členských štátoch sa musia potlačať a komisia e, musia dokončiť e, príslušné vyšetrovania a nenechať e, sa da, dostať pod tlak. Per... Ďakujem, teraz začíname každý aj na jednu minútu. Pán Sogor. Az etnikai alapú diskriminációt egyértelműen tiltja az Európa. Diskriminácia na etnickom základe e, je zakázaná v európskych predpisoch aj medzinárodnom práve, ale Napriek tomu e, niekedy zistíme prípady takéto diskriminácie. Nechcel by som hovoriť osobitne o e, nedávnych incidentoch diskriminácie, ale e, chcem vás upozorniť na predpis, ktorý e, jednoducho spôsobili, že jedna obec bola obec diskriminácie. Máme novú slovenskú vládu a táto nová vláda zmenila zákon, jazykový zákon pozitívne, ale napriek tomu stále v tomto zákone sa spomínajú pokuty pre tých občanov, ktorí nepoužívajú slovenský jazyk a to im spôsobuje neistotu. Benátska komisia Rady Európy prijala stanovisko k tomuto zákonu a povedala, že tento zákon nie je v súlade s Európskou chartou miestnych jazykov. Rado by som sa spýtal komisie, osobitne komisie, aby ste prosím vás informovali parlament e, o akýchkoľvek incidentoch e, tohto druhu, akékoľvek diskriminácii, ktorá môže nastať kdekoľvek v Európe. Toto musíme zblízko sledovať a niečo s tým robiť. Grazie, Ďakujem, pán Badesko, na jednu minútu. Komisár, în urmă cu o lună, uh, Parlamentul European... Ďakujem, pani komisárka. Pred mesiacom Európsky parlament vyjadril obavy kvôli otcom rómskych občanov z Francúzska. Európsky parlament od roku 2007 má európsku stratégiu pre začlenenie Rómov a doteraz však nie je žiadne uspokojivé riešenie. Práve naopak, eh, čo sa píše v médiách v súvislosti s eh, existenciou tejto databázy MENS opäť dávajú do popredia eh, nutnosť, aby prebehla debata o dodržiavaní základných práv. Komisia by preto v postihnutých členských štátoch e, mala e, začať ošetrovanie, aby zabezpečila, že e, nenastáva žiadna diskriminácia na etnickom základe. Chcem však privítať krok francúzskej vlády, ktorý bol ohlásený v piatok a Francúzsko musí prijať ďalšie opatrenia pre začlenenie Rómov. Teraz pán Lunaček na jednu minútu. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Pani predsednička, pani komisárka, dnešná debata zase presne ukázala, aké dôležité rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. septembra, keď jasne povedalo, že Francúzsko, teda členský štát, podľa nášho názoru, tu porušuje základné práva a diskriminuje ľudí na základe etnického pôvodu a e, my sme vás požiadali, vy ste boli aktívni a vy ste veľmi jasne a výrazne a značením rozhodne e, vymenovali, čo ste doteraz povedali a za to ste od nás dostali veľkú podporu. Čo však teraz e, sa stalo je, že naozaj podľa nášho názoru bol urobený krok späť. Menovite, e, že požiadavka, že tiež musí byť konanie pre porušenie zmluvy, pretože nastala diskriminácia na základe etnického pôvodu práve

Ďakujem. Teraz pán Sejajdi. Tisztelt képviselőtársaim, a Jobbik Magyarországért mozgalom már ke... Vážení kolegovia, Jobbik už v roku 2006 hovorilo o zločineckých a trestoprávnych zoznamov, kde sa hovorilo o tom, že by sa mal spomínať aj pôvod, ako napríklad rómsky pôvod a trváme na tom. Uh, po štyroch rokoch e, toho, čo sa dialo, vidíme, že vo Francúzsku dochádza k vyhosťovaniu Rómov. Máme tu stanovené zoznamy a rozhodne hovoríme aj o národnej bezpečnosti, hovoríme o rizikách. Ale pozrite sa aj na iné krajiny, kde máte rôzne iné podobné údaje, ktoré sa zbierajú, ako napríklad skutočnosť, že osoba patrí do rómskej komunity. Chcel by som reagovať na jedného z rečníkov, myslím si, že to bola žena zo Slovenska, ktorá hovorila o tejto konkrétnej veci. Chcel by som reagovať na vaše pripomienky, pani, pretože ste hovorili o tom, že by ste nemali zbierať údaje o Romoch, ale ako slovenská politička eh, vy ste za rasistickou e, legislatívou, ktorá sa týka národného e, rodného jazyka. Čo na to poviete? Grazie, la parola al commissario Re. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa obraciam na pani komisárku Redding. Pani komisárka, mohli by ste hovoriť čo najstrušnejšie, pretože už nemáme čas. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Poprvé, pokiaľ ide o ten prípad proti Francúzsku, ten sme iba odložili, neupustili sme od neho, pretože musíme počkať na implementáciu práva v praxi a nemôžeme e, iba posudzovať návrhy legislatívy, tie sú v poriadku, ale musia sa aj implementovať, aby sme mohli uzavrieť celý prípad. To znamená, že tento prípad je ešte otvorený. Po druhé, pokiaľ ide o etnické databázy, a pokiaľ ide o komisiu CNIL vo Francúzsku, táto komisia robí svoje inšpekcie podľa francúzského práva a v tomto prípade je to v súlade s európskymi smernicami a musíme sa spoliehať na orgány zodpovedné za ochranu osobných údajov, pretože to sú tie orgány, ktoré podľa európskeho práva sú zodpovedné za výkon analýz. A myslím si, že francúzsky nezávislý orgán pre ochranu údajov ukázal, že je naozaj schopný tak robiť. A keďže som už toto všetko povedala, myslím, že je veľmi dôležité vrátiť sa k jadru veci. Okrem Francúzska máme 10 miliónov Rómov v celej Európe. Je to najväčšia menšina v celej Európe. Pochádzam z krajiny, ktorá má 500 tisíc občanov a my tu hovoríme o 10 miliónoch Rómov. Tak aspoň vidíte, o aký rozsah ide. Žijú vo väčšine našich členských štátov, väčšinou žijú v extrémnej chudobe, majú problémy s bývaním, s vzdelaním, zdravotníctvom, prácou a tieto problémy neboli vyriešené. Ani jeden z týchto problémov ešte nebol vyriešený a to je to najhanebnejšie. Až ja naozaj dúfam, pani predsedajúca, že obavy sa budú riešiť a že tieto obavy nepodavia, pretože sme nevideli riešenie romské otázky nikde v Európe, ale členské štáty sa aspoň zobudzajú. Ešte si vždy spomínam na stretnutie ministrov v Kordove v apríli tohto roku, kde 27 členských štátov ani neposlalo zástupcov na ministerskej úrovni, iba tri. A o rok na to sa uskutočnilo ďalšie ministerské stretnutie, kde sa analyzovala situácia a hovorilo sa o tom, či použijeme alebo nepožijeme európske finančné prostriedky na to, aby sme riešili túto otázku. Rok na to by sme už mali byť schopní vidieť, aké záväzky berie na seba každý členský štát v otázke národných stratégií, zaoberajúcimi sa Rómami. Každá z týchto národných stratégií bude súčasťou celoeurópskej stratégie. Nič z toho nás príliš neuspokojilo, ale dúfame, že aspoň nebudeme už zatlačať Rómov na okraj spoločnosti, hlavne pokiaľ ide o to, ako dať dohromady politiku, ktorá nám pomôže bojovať proti extrémnej chudobe v Európe. Ak teraz to neurobíme, pretože teraz máme na to šancu, tak ďalšia generácia poslancov Európskeho parlamentu bude viesť úplne rovnako rozprávu, ako sme viedli v posledných týždňoch aj my. A tomu sa potrebujeme vyhnúť, takže urobme niečo. A ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto uzatváram rozpravu. Pani predsedajúca sa láskavo Chcem poďakovať tlmočníkom a všetkým ostatným, ktorí prispeli k dnešnému večeru. Ďakujem.